všetkým, že ste tak tvrdo pracovali. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Ďalšia, teda prvá správa, pani, pán e, tu kolegyňa Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen. Pani kolegyňa Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen ist nicht mehr da, dann kommt Herr... Pani kolegyňa Pietikäinen tu už nie je, takže teraz e, kolegyňa a e, kolega je, je na... u. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu, pretože ide o to, aby sa chránili lepšie e, ryby, a čo je veľmi dôležité. A pre mňa Osobitne dôležité bolo, aby členské štáty podľa možností um, ehm, aj dodržali tie naše odporúčania, tie záväzky. Ehm, mňa je trošku prekvapilo, eh, že sa má zahrnúť do kontrol aj tzv. rekreačné um, rybárstvo, pretože um, práve, že ten, tento, táto oblasť e, sa momentálne stáva predmetom akéhosi zneužívania. E, takže ďakujem takisto aj členským štátom, ktorí tiež prostredníctvom e, presadzovania opatrení, ako sú zarybňovanie, prispeli k stabilizácii populácie lososa. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani kolegyňa Makovej. Ďakujem, predseda. Ja zdieľam obavy kolegov zo severu v Baltskej oblasti sú populácie rýb e, nadmerne lovené a to vedie k tomu, že losos v tejto oblasti už možno v budúcnosti nebude, ani aktivita rybárov teda nebude, preto podporujem viacročný plán na riadenie rybných hospodárstiev populácie lososa v Baltskom mori. Komisia by mala zaviesť prísnejšie kontroly pri, pre rekreačné rybárstvo a vyhodnotiť, aký dopad má rekreačné rybárstvo na lososa v Baltskom mori. Ďakujem pekne, pani kolegyne Makovej. Chcel by som poprosiť eh, eh, kolegov Kaspari, Brok, Líze, Rúček. Eh, poprosím vás, buď venujte pozornosť vašim ostatným kolegom, alebo aspoň buďte, prosím vás, dodrži, dodržujte, prosím vás, ticho. A teraz e, vyhlásenie e, ohľadom Leifried, pani kolegyňa. Grazie. Grazie, presidente Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Sanov Kifi. Tieto praxe, pra, praktiky nie sú akceptovateľné, pretože žraloky toto má hospodársky dopad, je to mrhanie potravinou, ktorá má istú hodnotu na trhu. Je to aj neetické, pretože je to mrhanie životom zvierat od roku 2013 budú, uh, už nebudú platiť tie pravidla pre európsku flotilu, ktorú, ktoré platili do roku 2013 a komisia navrhuje, aby sa niečo urobilo s tým, že plutvy žralokov sa nesmú oddelovať na palubách tých lodí, ktoré patria do európskej flotily. Európska únia musí aktívne prispieť k globálnym úsiliam a zamedziť krutým praktikám oddeľovaniu plutiev žralokov na palube lodí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyne Cenniky a teraz kolegyne Makovej. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovala som za túto správu, pretože umožní komisii e, prijať e, dôležité prvky nelegislatívnych aktov e, taktiež umožní uviesť to nariadenie pod rámec Lisabonskej zmluvy to má význam pre eh, eh, komerčnú politiku a ďalší hospodársky raz závisí od toho, aby komisia vedela príjmať na legislatívne akty v súvislosti s obchodnou politiky. Posilnenie obchodnej politiky prispieje k hospodárskému rastu, pretože komisia zodpovedá za to, aby všetky členské štáty plnili tieto pravidlá. Ďakujem pekne pani kolegyni Makovej, nasleduje pani kolegyňa Bazesku. Ďakujem pekne pán predseda, hlasovala som za túto správu, pretože obchodná politika je potrebná pre eh, spotrebiteľov, pretože prináša veľké výhody, preto je dôležité, aby bola ďalej efektívna, preto komisia potrebuje právomoci, aby aby menila prostredníctvom delegovaných aktov niektoré časti. Takže som, myslím si, že patrím k tým, ktorí teda um, budú proti používaniu delegovaných aktov na akékoľvek zmeny. Avšak um, pokiaľ ide o technické zmeny a podobne, je dôležité, aby tieto delegované akty mohli sa používať je však treba vždy konzultovať s príslušnými zúčastnenými stranami a myslím si, že tento návrh je celkovo dobrým riešením, aby sme si zabezpečili konkurencieschopnosť v EÚ. V kríze je obchodná politika niečo, čo vedie k zlepšeniu blahobytu v Európskej únii. Predseda, ďakujem pekne. Kolegyňa Bázek, teraz správa pána Gelekera, najprv pani Makovej. Thank you. Fish stop Ďakujem. Populácie rýb sú obmedzené a v tomto zmysle technické ochranné opatrenia pre zdroje e, rybolovu sú kľúčovým prvkom nášho prístupu riadenia rybných hospodárstiev. Potrebujeme regionálny prístup. Všimla som si návrh e, komisie, ktorá chce rozšíriť tieto technické opatrenia až aj o ďalšie tradičné obdobie, ale sú potrebné aj dodatočné zmeny, napríklad e, znovu predefinovať oblasti, kde sa loví treska Myslím si, že tento návrh komisie sa obmedzuje len na technické opatrenia, ale rybári potrebujú e, právnu istotu a to, aby nepokračovali praktiky, ktoré vychádzajú len z dočasných e, opatrení. Mali by sme čím skôr napraviť tento stav. Ďakujem. Predseda, ďakujem kolegyni Makovej. Teraz zostaje pán kolega Kell. Eh, eh, ďakujem za slovo, pán predseda. Včera večer sme tu boli, mali sme rozpravu o iných odporúčaniach, ktoré sa týkajú rybolovnej politiky až do polnoci. Naozaj tá rozprava bola vynikajúca a povzbudila ma k tomu, že som uveril, že tieto návrhy sú vážne, praktické, brané vážne a konkrétne by som chcel pochváliť môjho írskeho kolegu Pata do Cope Gallaghera za prácu, ktorú odviedol. Je mi ľúto, že sme neboli schopní prijať odporúčania v poslednom hlasovaní, pretože teraz nedosiahneme náležitú spoluprácu s radou, ktorá je žiaduca a pán Gallagher mal pravdu, keď sa rozhodol odložiť záverečné hlasovanie Teším sa na spoluprácu, v ktorej budeme schopní implementovať tieto vynikajúce odporúčania. Ďakujem pekne kolegovi Kelimu a teraz prejdeme k správe mm, pani Maria je patron Neveš, kolegyňa Kejnen, tá nebola to ani predtým, teraz sleduje kolegyňa McLarkin. Kolegyne, kolegovia, odstraňovanie plutie žralokov na palube lodis je praktikum, ktoré nemôžem ani ja osobne, ani moja politická skupina podporovať. Každá diera v legislatíve, ktorá vytvára potenciál na vyhadzovanie mŕtvou žralkou do mora, musí byť okamžite zastavená. Táto barbarská prax naozaj keď žraloci umierajú a jedia ich e, zaživa iné ryby, je hanebná. Tieto bytosti sa, sa s nimi nesmie zaobchádzať týmto spôsobom. Myslím si, že tí, ktorí zastávajú práva zvierat, E, sa s hrôzou pozerajú na Európsku úniu, ktorá je pozadu za mnohými krajinami vo svete, ktorá zakazuje takéto praktiky oddeľovanie plútev žralokov na palube lietadiel. Podporujem návrh komisie, aby členské štáty vydali špeciálne povolenia len tým pravidla, plavidlám, ktoré privezú žraloky do prístavov v stave, že ich plutvy budú stále prirodzene pripojené k ich telu. podporila som túto právnu úpravu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Maklarkin. A teraz pani kolegyňa Jedževská. Ja som veľmi znepokojená e, týmito brutálnymi postupmi odstraňovania e, plutie e, žralokov na palbe e, plavidel. Je to veľmi e, e, surový postup, je nehospodárny a tiež ohrozuje mnohé vzácne druhy žralokov a preto sme hlasovali za návrh komisie, ktoré podporuje takýto zákaz bez akýchkoľvek výnimok že Taktiež e, sme hlasovali proti tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré by mohli poskytnúť určité e, e, cestičky, ako obchádzať tento zákaz. Tento postup je mimoriadne populárny v Spojených štátoch a v Austrálii a väčšina európskych štátov neumožňuje odstraňovanie týchto plutiev na palube plevidel a nemali by sme pripúšťať akékoľvek výnimky z tohto zákazu. Ďakujem pekne, pani kolegyne Dževska. Dúfam, že to teraz eh, mi sa podarilo lepšie. Pani kolegyňa Seniky podľa všetkého nie je prítomná. A to znamená, že je tu kolegy ja. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj som sa, bola pre mňa veľmi e, príjemná vec hlasovať za toto uznesenie, pretože aj v rámci e, Bundestagu na, moja politická skupina bojovala za to, aby sa zakázalo odstraňovanie plutvy. Teraz už konečne budeme mať aj na európskej úrovni legislatívu, ktorá to absolútne zakazuje, takže vždy musíme podporiť e, takéto opatrenia. Podľa mňa to bolo aj neetické z hľadiska ochrany zdravia zvierat, takže som rád, že sme to prijali. Teraz pôjde o to, že či toto uznesenie alebo tento návrh e, nielen v Európskej únii, ale teda v členských štátoch Európskej únie, ale aj globálne, aby sa to presadilo, pretože ochrana zdravia zvierat je platná po celom svete. Takže ja toto považujem za veľký úspech. Ďakujem pekne, predsedať. Ďakujem pekne, teraz kolegyňa Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Je to tak, že väčšina ľudí má strach z žralokov, to vieme, avšak žraloky žijú na našej zemi odkedy je ľudstvo. Takže mm, myslím si, že bolo dobre, keď sme dnes e, odhlasovali veľkou väčšinou e, zákaz otresávania plutie, pretože vieme, že plutvy žralokov sú delikatesou pre mnohých ľudí a takáto prax tu existovala už dávno, že jednoducho sa odrezali plutvy a zbyšné telo sa vyhodilo do mora. To je jednoducho barbarské a myslím si, že nie je potom férové, keď potom potom z takéhoto niečoho vznikne nejaká polievka. Takže my sme tu hlasovali veľkou väčšinou a myslím si, že tento zákaz už tu existoval od roku 2003, avšak bolo tu x rôznych výnimiek a týmto výnimkám môžeme zabrániť tomu, keď e, príjmeme to, že budú musieť byť na pobrežu privedzené tak rútvy, ako aj tela. Len tak tomu zabraníme predseda. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Makovej. Ďakujem veľmi pekne. Podporila som e, legislatívne uznesenie parlamentu, čo sa týka návrhu e, zmeny nariadenia 1195. Cieľom e, tohto, tejto novely je úplne zakázať postup odstraňovania plutiev na palube lietateľ. Tento postup, keď rybári odstraňujú plutvy a vyhadzujú e, zvyšok do mora, nie je priateľný. Je to e, barbarstvo a je to proti vyváženému životnému prostrediu. To treba okamžite zakázať a to všade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegy Makovej. Kolega Tenok, e, vážny pán predseda, odstraňovanie plutiev na palube plevidel je zbytočné, barbarské pod podporujem e, kampaň e, e, ochrancov a takisto nariadenia, ktoré zakáže to využívať na polievky. V Británii je to dávnejšie nezákonné a je najvyšší čas, aby Európska únia splnila normy ostatných krajín po celom svete nemáme umožniť akékoľvek o, o, o výnimky, najmä pre španielských alebo portugalských rybárov. Takisto musíme sa podrobnejšie pozrieť na e, e, to, že niektoré populácie e, e, sú lovené príliš e, e, veľa a sú hrozené a bolo by tragické, keby e, takéto m, mm, druhy úplne vymizli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Tenok. A teraz pán kolega Murphy záverom k tejto správe. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som za túto správu, pretože navrhuje odstraniť akoľvek e, medzer existujúcej legislatívy s tým, aby všetky žraloky e, sa e, dali na breh bez odstranených plutiv, e, toto nie je pripustné v modernom rybolove, odstraňovanie plutiv e, na mori a vyhadzovanie e, živých žaralokov do mora je nepripustné, pretože umierajú veľmi za veľmi tvrdných podmienok. Bohužiaľ, nadnárodné spoločnosti v tom pokračujú odhaduje sa, že asi 100 miliónov e, žarlokov sa zabije ročne e, kvôli svojim plutvom. To devastuje populáciu e, žarlokov, ohrozuje stabilitu námorných ekosystémov a mnohé chudobné krajiny je životne dôležité, aby sme skoncovali s týmto postupom, aby sme to upravili medzinárodne. Ďakujem pekne, pán kolega Murphy, kolegovi Murphym. A teraz e, prejdeme k vysvetľovaniu medzinárodných únosov detí. Nasleduje pani Muscardini. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme za uznesenie za ochranu detí a tiež lepší spoluprácu s krajinami, ktoré podpísali Hakský dohovor. Avšak problém máme tu aj v Európskej únii, pretože nie každý implementoval tento dohovor a stále sú niektoré orgány či inštitúcie, e, dokonca ešte aj v Nemecku, kde sú práva detí podriadované e, určitým, respektíve nie sú zohľadňované práva detí. Um, Takže musíme vyvinúť väčší tlak na členské štáty, aby naozaj skutočne implementovali hákský dohovor v prospech dieťaťa. Predseda, ďakujem kolegyne Muscardini, teraz kolegyne Makovej. Thank you. Ďakujem. Medzinárodné adopcie detí únosy detí sú určite veci, ktoré môžu mať eh, veľmi negatívny vplyv na deti. A je tu tento jav, ktorý je predovšetkým cezhraničný, takže um, myslím si, že mm, malo by to byť podmienka, keď pristupujú nové krajiny do Európskej únie, aby takisto pristúpili k mm, takým legislatívam, ktoré budú brániť únosom budúcnosti. Preto by som chcela apelovať aj na kolegov, aby čo najskôr bojovali za e, nové kompetencie Európskej únie a musíme požiadať aj 8 nových členov, aby pristúpili k tomuto dohovoru a e, takisto sa urychlila spolupráca. Každá hodina, minúta e, stojí nás vysokú cenu, kým nemá sme k dispozícii dobrú ochranu pre tieto deti. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Týmto sme ukončili túto správu a prejdeme k konferencii v Dohy. Tu máme kolegyňu Záborskú. Ja, ja. You have not requested?

Pekne pani kolegyne Zaborská a teraz pani kolegyňa Basesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som nemohla hlasovať za toto uh, uh, uznesenie, pretože Rumunsko nemohlo dosiahnuť všetky kvóty pre uh, emisie. Uh, má teraz k dispozícii veľmi veľký počet týchto osvedčení. Nemôžeme s nimi obchodovať a to znamená, že je tu nebezpečenstvo toho, že stratíme veľké finančné prostriedky. Treba hľadať e, riešenie, ktoré umožní tým štátom, ktoré e, majú ešte takéto jednotky, aby sme ich mohli využiť e, v roku 2012. E, treba rokovať o riešení a treba byť ambiciozný v oblasti ochrany životného prostredia. Rumunsko E, sa snaží o presadzovanie stratégie Európa 2020, ale pokiaľ ide o prenos týchto e, emisných kvót, pokiaľ ide o zákaz, e, myslím si, že to bude diskriminovať tieto krajiny ako Rumunsko a niektoré ďalšie krajiny, ktoré sa dostali do takéto situácie. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Basesku. Trochu sme eh, sa opanahrili. Je tu ešte otázka telekomunikácie. Opätovne pani Pasesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za to, to návrh uznesenie, pretože ide o prácu medzinárodných orgánov prospech telekomunikácie. Myslím si, že treba zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti telekomunikačných služieb, pretože je to prospech občanov a je treba zabezpečiť lepšiu efektívnosť. Je treba zabezpečiť aj výstavbu zariadení a myslím si, že tiež dôležité, aby tie technologické vývoje sa čo najskôr odrážali aj v skutočnosti. Táto konferencia bude dobrou príležitosťou posilniť spoluprácu medzi krajinami. Takýmto spôsobom sa dajú podporiť aj um, iné štáty, ktoré ešte nie sú tak dobre um, rozvinuté alebo nemajú tak vysoko rozvinuté technológie. Takýmto spôsobom sa dá dobre bojovať takisto proti kríze predseda. Ďakujem pekne kolegyne Bazesku. Prejdeme k správe pani e, Kopy, teraz e, pani Kopa, teraz pani Nikolaj. acestui raport, mai ales în Hlasovala som za túto správu a predovšetkým e, s prihľadnutím na tie podmienky, v ktorých sa v súčasnosti nachádzame. Myslím, že je veľmi dôležité aj v súvislosti s ďalším rozširovaním Európskej únie Dúfam, že táto správa, e, e, ktorá poskytuje pomerne e, optimistický pohľad na ďalšie rozširovanie, zabezpečí úspešné rozširovanie Európskej únie. Pokiaľ ide o kritérii, ktoré pôvodne platili, mám na mysli kodanské kritérie, dúfam, že sú naozaj definitívne. Oceňujem eh, to, ako sa rieši tento problém z hľadiska kapacity eh, nových členských štátov, ktorí uvažujú o pristúpení, takisto aj o eh, to, a, a, že tento proces nemusí byť mm, blokovaný žiadnym problémom. Pán kolega Štadl. Pán predseda, ja som hlasovala proti tejto správe pani kolegyne Kopa, pretože Myslím si, že podľa mňa Turecko napríklad vonkoncom nemôže byť prijaté do tejto Európskej únie, aj keď v poslednej dobe došlo k lepšiemu vývoju v Turecku. Um, ale je stále je pravdou, že v súčasnosti sú v Turecku ehm, prenasledované rôzne náboženské menšiny a myslím si, že Dokonca sa ešte aj nedávno sám premiér Erdogan vyjadril za opätovné zavedenie trestu smrti, takže ja si myslím si, že takáto krajina nie môže vstúpiť do Európskej únie. A jednoducho treba to opakovať, že v tejto snemovni, že Turecko ešte nie je pripravené na Európsku úniu. Predseda, ďakujem kolegovi Stadlerovi, Nasleduje kolega Bielan. Ďakujem bardzo, panie. Ďakujem za slovo. Až do súčasného rozšírenia e, nebola šanca ďalšieho hospodárskeho rozširovania Európy. Toto bola príležitosť zvýšiť jej bezpečnosť, najmä v takých citlivých častiach Európy, ako je Balkán. Krajiny Balkánu neustále prispôsobujú svoju legislatívu a legislatíve EÚ a ja dúfam, že Chorvátsko budú čoskoro nasledovať jeho susedia do EÚ. Rád by som vám pripomenul potrebu toho, aby sme sa ďalej angažovali v rozširovaní na východ. Pre Polsko napríklad situácia s Ukrajinou je mimoriadne dôležitá, pretože je to náš veľký sused a vplyvný v regióne a mali by sme aktívne motivovať novú vládu Gruzinska, aby sa vydala na európsku cestu. V tejto správe sa navrhujú aktivity, ktoré majú zvýšiť dôveru obyvateľstva v rozširovanie. Je to vysoko žiaduce a v súlade so záujmami e- občanov EÚ. Hlasoval som za túto správu. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem pekne, pán kolega Bielana. A teraz pani Makovej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Politika rozšírenia a príslušné kritéria musia prihľadať na potreby kandidátskych a potenciálnych kandidátskych štátov a potreby ich občanov. Musia taktiež reagovať na kritéria a princípy únie. Preto je dôležité, aby sme venovali väčšiu pozornosť e, reforme súdnictva, boju proti korupcii a podvodom i hneď od začiatku. A preto vítam eh, E, e, rozhodnutie komisie otvoriť e, kapitoly 23 a 24 v rámci prístupového procesu a vychádzať z konkrétnych referenčných hodnot. Ďalšie ponaučenie spočíva v tom, že uplatnenie práva je kľúčové z hľadiska plnenia týchto podmienok a na zachovanie dôveryhodnosti e, prístupový proces musí byť individualizovaný, používať e, e, referenčné hodnoty a musí byť transparentný. Dialóg s Macedónskom je tiež dobrou iniciatívou, nemusí však nahradiť prístupový proces. Musíme považovať Macedónsko podľa toho, čo si zaslúži a určite si zaslúži, aby sa rozbehli prístupové rokovania teraz. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyne Makovej. A teraz pani kolegyne Smolková

Ďakujem pekne, pani kolegyňa Smolková. A teraz záverom tejto správy pán kolega Poselt. Vážny pán predsedajúci, e, správa kolegyne Kopy nie je zlá, ale sú tam zásadné problémy. Chcel by som sa pripojiť e, k e, tomu, že Macedónsko potrebuje rokovanie na vysokej úrovni. Dobre, že sa rozbehli. Nemusím a toho zavisíte, mali by sme ešte tohto e, roku ukončiť grécku blokádu proti tomuto štátu. Čo sa týka Kosova, chcel by som povedať, že ľutujem, že teraz máme byrokratické e, e, všelijaké poznámky pod čarou. Táto krajina je e, samostatnou európskou krajinou, ktorú uznáva väčšina členských štátov únie a je najvyšší čas, aby 5 členských štátov to tak zatiaľ ešte neurobili, aby uznali Kosovo, aby táto krajina bola slobodná, aby uzavrela obchodnú dohodu z EÚ. A ako posledné by som chcel viesť, že aj ja E, e, kritizujem e, eufemistické vyjadrenie v tejto správe ohľadom Turecka. Myslím si, že bolo chybou, keď sme urobili Turecko kandidátským štátom, lebo zďaleka nesplňa príslušné kritérie. Ďakujem pekne, pán kolega Poselt. Toľko správa Kopa a teraz situácia v Gaze. Pani kolegyňa Kostela. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja by som chcela privítať, že už sa nebojuje v pásme Gazy a že sa volá po implementácii dohody. Plnej implementácii oboma stranami to znamená, že žiadne rakety by sa nemali strieľať z pásma Gazy na Izrael, ale ani Izrael nesmie pokračovať v bombardovaní pásma Gazy a žiadne mimosúdne e, zabitia zo strany Izraela sa nesmú ďalej vykonávať. Pokoj zbraní, dúfajme, bude viesť k mieru, inak uvidíme zhoršovanie situácie v nasledujúcich rokoch. Som mimoriadne rada, že som bola spoluiniciatorkou tohto uznesenia, ktorá vytečuje cestu ďalšej dohode a odstraňuje blokádu pásma Gazy, vydlážďuje cestu k riešeniu dvoch štátov a uznáva práva palestínčanov na svoj štát a zároveň to, že Izrael má právo žiť v miery vo svojich vlastných hraniciach. Palestína požiadala o členstvo v OSN a ja apelujem na všetkých svojich poslancov, e, kolegov poslancov, aby sme hovorili v Európskom parlamente jedným, jedným hlasom tejto veci. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyni Kostelu. Teraz nasleduje kolega Bielan. Vojnový konflikt je v každej situácii konflikt je v každej situácii e, mimoriadne nežiaduci a keď ide o mierový proces na Blízkom východe, e, sme za spoluexistenciu dvoch štátov, Izraelu a Palestíny. Veľmi sme prispeli k bezpečnosti v tomto citlivom regióne, ale súčasná situácia vyzerá tak, že musíme apelovať na to, aby brutálne síly a smrtiace útoky raketami, ktoré iniciuje Hamas, boli tvrdo odsudené, ale to isté treba povedať o nelegálnych dodávkach zbraní palestíncom. Vláda v Tel Avive bola potom nútená brániť svoju vlastnú krajinu proti agresii zo strany Palestíny. Podporujem toto uznesenie a som za to, aby v tomto regióne vznikli dva štáty, dva nezávislé demokratické štáty a nesúhlasím s aktivitami palestinských extrémistov a nesúhlasím s tým, aby sa skončila blokáda pásma Gazy. Ďakujem za priestor. Ďakujem pekne kolegovi Bielanovi. Teraz nastupuje kolega Štádler. Pán predseda, ja som hlasovala za toto uznesenie, aj keď mi podľa mňa ide až tak ďaleko, ako by som chcel, pretože si myslím, že 600 miliónov, ktoré Európska únia každý ročne posiela do tohto regiónu, myslím si, že by malo byť postavené na nejakých podmienkach a tým platia pre obidve strany. A to na obe, musia platiť eh, pre obe strany rovnako. A myslím si, že jednoducho na dlhodobo nie je možné držať ľudí za nejakým múrom. Potvrdilo sa to takisto aj v prípade NDR. Jednoducho je potrebné začať rokovať, aj keď sa nám tento partner možno, že nepáči. Jednoducho myslím si, že bude treba e, jedného dňa rokovať e, s Hamasom. Myslím si, že aj Rakúsko malo skúsenosť, keď náš e, premiér Bruno Krajský z dávnych čias začal rokovať s Jasirom Arafatom a ako

nie východiskom pre rokovania. Ďakujem pekne pani pán predseda už. 8 dní ľudia v pásme Gazy trpeli pod hroznými izraelskými útokmi. 150 palestíncov zomrelo, a väčšina z nich boli civilisti, mnohí, mnohé boli deti. Ehm, tí, ktorí vyhrali Nobelovú cenu, Obama a EÚ, my sme zvyčajne podporovali ako vždy pravicové izraelské e, nároky, že Izrael má právo chrániť svoje obyvateľstvo, tak ako to e, uznesenie OSN povedalo, ale to vôbec nesúvisí s bezpečnosťou bežných Izraelčanov a nič to nemá dočinenia. Je to iba záujem pravicových eh, strán v Izraeli, ktorí chcú vyhrať januárové voľby a ktorí nechcú, aby OSN uznalo Palestínu. Ja vítam, že zavládol pokoj zbraní. Konečne aspoň ľudia v pásme Gazi mohli sa vyspať včera v noci bez toho, že by počuli výbuchy bomb, ale koniec národného útlaku palestíncov je ešte ďaleko. Aj zásadné zmeny v regióne v záujme všetkých pracujúcich ľudí sú tiež ešte ďaleko. Palestinské masy bojujú a takisto izraelskí pracujúci bojujú, e, majú zlé podmienky. Mali by sme sa snažiť dosiahnuť konečný cieľ. Ďakujeme, pán Murphy. Lenine. Ďakujem pekne, teraz nasleduje pani kolegyňa Morkonajte. Ďakujem pekne, predovšetkým by som chcela podporiť e, kolegov, ktorí privítali Ehm, dohodu o prímeri a dúfam, že toto bude dlhodobá dohoda a konečne vytvorím podmienky pre obnovu mírových rokovaní ehm, v prospech existencie dvoch štátov v regióne. Uznesenie je podľa mňa vyvážené, vyjadruje polutovanie nad ehm, civilnými obeťami a odsudzuje útoky. útoky. Samozrejme, Izrael má právo sa brániť a avšak ak sú ciele útokov civilné obete, tak to sa nedá podporovať. Odsek 5 hovorí o uchádzaní sa Palestíny stať sa členom OSN. My túto my podporujeme ambície Palestíny stať sa štátom, ale najprv to, to musí nastať prv ale musia uznať aj tú druhú krajinu, svojho suseda. Takže tý, treba nájsť riešenie. Dúfame, že sa nájde. Ďakujem veľmi pekne, e, pani kolegyňa Makonajte. A teraz pán kolega Poselt. Myslím si, že tešíme sa všetci e, m, m, e, prímeriu na Blízkom východe, ale vieme zároveň, že tento región je mm, cinterínom pre e, e, zastavenie palby a pre ľudí. Musíme vypracovať konečné e, riešenie a nemôžeme sa vzdať práva mm, Izraela na zachovanie štátu. Takisto treba trvať na dvoj, riešení dvoch štátov ale napriek tomu, že bod 3 e, e, e, je dobre vyjednaný a je celkové uznesenie v poriadku, bod 5 s ním nesúhlasím pretože ide o postupnej integrácie Palestíny do štruktúr OSN, ale myslím si, že to vysiela nesprávny signál v okamihu, keď e, obdobie, e, územie e, riadené Hamasom posiela tisícky rakiet na Izrael. Najprv musíme zabezpečiť rozumné riešenie a potom už sa snažiť o integráciu do štruktúr OSN. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Poselt. Teraz pani kolegyňa Basescu. Ďakujem pekne. Ja som sa zdržala pri hlasovaní, pretože napriek tomu, že podporujem e, mierový proces na Blízkom východe, nemyslím si, že môže e, pokračovať, kým e, Hamas bude používať násilnícke činy, nie rokovať. Myslím si, že to, že poskytneme status pozorovateľa, bude legitimovať Hamas. Myslím si, že Hamas je zodpovedný za bombardovanie eh, eh, civilných cieľov. Eh, myslím si, že aj útok v Televivi je veľkým dobrým príkladom týchto teroristických útokov. Takisto to ohrozuje aj obyvateľov Jeruzalimu pôvodom z Rumunska Mali by sme zastaviť e, e, tieto násilnícke akty a zabezpečiť e, zastavenia panby. Ďakujem pekne, pani kolegyne Bazesku. Toľko situácia v Gaze. A teraz e, e, správa Danzon. Pán kolega Stadler. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Som hlasoval proti e, e, tejto správe, pretože ako predstaviteľ e, neutrálneho štátu nemôžem súhlasiť s tým, čo tu navrhuje. e, E, plánuje sa tu ďalšia militarizácia e, Európskej únie, e, prehlbenie spolupráce medzi úniou a NATO. Nie, vedie to k jadrovému ozbrojeniu. Dokonca ide o rozvoju pomoc, ktorá zahrňa aj vojenskú spoluprácu a tým sa e, e, e, odlišujú rozdiely medzi EÚ a NATO. Ako predstaviteľ neutrálneho štátu nemôžem s tým súhlasiť. Som toho názoru, že taký, takúto práva by sa ne, mala predkladať neutrálnym poslancom. Ďakujem pekne, pán kolega Štadler. A teraz pán kolega Kukan. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval za správu pána Danžana. Verím totiž, že Európsky parlament potrebuje povzbudiť členské štáty, aby naplno využili svoju strategickú a rozpočtovú kapacitu, aby podporili spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Táto politika zostáva nástrojom manažmentu krízy v EÚ a treba, aby sa využila naplno vo svojom potenciáli, najmä keď príde k implementácii mechanizmov, ktoré boli zavedené po prijatí Lisabonskej zmluvy. Chcem zdôrazniť dôležitú úlohu um, vojenských misií a civilných misií v EÚ, ktorá prispieva k dôveryhodnosti EÚ. Príkladom v tomto kontexte by um, mohla byť naša najväčšia misia spoločnej bezpečnostnej obranej politiky v Kosove. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Kukanovi. Teraz nasleduje pani kolegyňa Makovej. Ďakujem. Od roku 2003 EU mala 90 civilných, 7 vojenských misií a operácií. Máme potenciál pomôcť regiónom, kde je treba pomoci. Na Západnom Balkáne sme prispeli k mieru a bezpečnosti, keď sme sa zapojili do veci. Dnes na Západnom Balkáne sa stále e, sú stále problémy s právnym štátom, bojom proti organizovanému zločinu, korupciou a ďalšími vecami EÚ, by mal reagovať na tieto zmeny a geopolitické zmeny, ktoré sa odohrávajú na medzinárodnej scéne. Práve preto musíme prehodnotiť našu bezpečnostnú stratégiu, aby, boli, aby bola autonómnejšia. Viac nezávislosti neznamená, že by sme odsunuli na bok existujúce aliancie. Práve naopak, silné transatlantické vzťahy by mali byť ďalej posilnené. Prišiel čas pre ambicioznú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku vhodnými prostriedkami. Ďakujem za priestor.

Ďakujem pekne pani kolegyni Smolkovej. Teraz pán kolega Tenok. Ďakujem. Konzervatívci v Európskom parlamente majú výhrady proti tejto politike, najmä proti duplicite práci NATO, ktorá, ktoré musí zostať kotvou národnej obrany aj v čase, keď sa škrtá rozpočet obrany. Transatlantické ohnívka musia zostať také, aké sú a posilňovať sa a E, vzniká nebezpečenstvo, že e, nejaká nezávislá spoločná bezpečnostná zahraničná politika nás odsekne od záujmov našich amerických priateľov. Operácie a misie CSDP znamenajú aj dodatočné náklady. Ja som spravodajcom za Afriku a okrem misie Atalanta, ktorá bojuje proti pirátom v Indickom oceáne a okrem misie v Ugandy, ktoré sú užitočné, ja budem veľmi pozorovať so záujmom misiu do Mali, či dosiahne niečo v stabilizovaní regiónu Sahel. Čo sa týka EULEXu, to je civilná misia v Kosove, tá sa naozaj ukázala byť veľmi užitočná, čiže som, hoci som skeptický voči CSDP, pozorujem so záujmom, aké úspechy dosahuje. Ďakujem. Ďakujem pekne, ťa hľadujem pán kolega Poselt, pán predseda. Minulý víkend bolo 90 rokov odkedy bol predložený návrh eh, Pan Európy a Autor tejto myšlienky navrhol myšlienku zjednotených európskych štátov a pritom bol to realistický pacifista a k tomuto ja teda ako pacifista si myslím, že potrebujeme spoločnú e, bezpečnostnú politiku a myslím si, že je to naša úloha, aby sme e, sa Európa sústredila na svoje kľúčové úlohy a tomu určite patrí spoločná bezpečnostná a zahraničná politika. E, Hoto von Habsburg, ktorý by tohto roku bol, mal 100 lokorov, aj Franz Josef Strauss, všetci hovorili, e, že je potrebná zjednotená Európa, ale e, na to bude fungovať len vtedy, keď budú e, hlavnými členmi zjednotené štáty Európy, tak ako sú to Spojené štáty americké. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán kolega Čarnecký. Pán predseda, vážené dámy a páni poslanci, som skeptikom voči takým narýchlo um, narýchlým eh, pokusom podpory eh, bezpečnostnej zahraničnej politiky, pretože mám pocit, že to je len nejaký rituál, ktorý vonkoncom nie súvisí so skutočnosťou alebo je otrhnutý od reality. V posledných rokoch sme svedkami, že v každej kľúčovej správe, pokiaľ, eh, v každej kľúčovej otázke, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, sa meníme e, alebo prechádzame do nejakého úplne iného stavu, ako by dnes. E, je to podobne. Myslím, že sa to prejavilo aj v hlasovaní. Ja som teda nadobudol taký pocit, že dnes ako keby nepotrebujeme e, žiadne však slogany ani žiadne nejaké heslá, ale z spoločnej politiky zahraničnej skôr potrebujeme predovšetkým politiku obranu. Predseda, ďakujem pekne kolegovi Čarneckomu, ktorý bolo, by bolo k správe pána Danžana, teraz správa e, Pasku a začína pani kolegyňa Nikolaj. Pán predseda, ja som si chcela, ja som chcela vyjadriť tejto správe, ja som za ňu hlasovala, pretože si myslím, že je to dôležitá správa v oblasti e, obranej a bezpečnostnej politike. Myslím si, že predovšetko tá klauzula, ktorá sa týka obrany a solidarity, tu treba veľmi dobre rozanalizovať a potvrdzuje sa aj, že v podstate e, v základe tejto zmluvy existuje aj vytvorenie spoločnej e, obrany a bezpečnostnej politiky, ale ako si tu chýba skôr politická vôľa. Takže ďalej tu článok e, 32, ktorý víta takúto spoločnú politiku. My to podporujeme a jednoducho musí byť vytvorená pozícia Európskej únie. K tomuto to musí byť aj trvalá pozícia a tá, tak táto, tá, táto jednotka potom musí mať takisto aj dostatočnú rokovaciu e, schopnosť. Rečnička bola prerušená, predseda ďakujem kolegyni Nikolaj, teraz pán kolega Štádler pán predseda. Ja som tiež hlasoval proti tejto správe, pretože napokon som hlasoval aj proti správe pána Kelama, preto z rovnakých e, dôvodov, kvôli tomu, aký žargon je tam použitý. E, pretože táto správa v podstate je nejasná v dvoch dôležitých veciach. Čo to znamená, že všetkými prostriedkami niečo dosiahnuť? Čo to znamená e, akýkoľvek prostriedky? E, potom ďalšia vec, definície, že sú človekom spôsobené katastrofy. Každá predsa katastrofa je spôsobená človekom. E, takže to je pre niekoho, kto pochádza z neutrálnej krajiny ako ja, sú tieto vyjadrenia neakceptovateľné. Preto som nemohol túto správu podporiť aj keď napriek, aj keď ja samozrejme chcem podporiť boj proti e, katastrofám, no ale nie takto, ako je to tu formulované predseda. Ďakujem pekne, pani kolega Stadler, a teraz pani Makovej. Akýkoľvek členský štát únii e, sa môže stať obeťou e, prírodnej alebo e, umelej katastrofy alebo terčem teroristického útoku. Musíme vedieť rýchlo reagovať na takéto situácie, poskytnúť podporu E, ostatným členským štátom. A preto členské štáty únie musia vytvoriť politiku na predchádzania a reakciu na bezpečnostné hrozby. Je lepšie byť bezpečné, ako potom neskôr to e, ľutovať. Vytvorenie e, predbežnej rezervy prostriedkov môže posilniť pripravenosť únie. Ďalšia kľúčová otázka je hľadanie tej správnej rovnováhy, ktorá umožní rýchlo reagovať, e, zabezpečiť účasť všetkých inštitúcií únie a zabezpečiť plnenie princípu zodpovednosti za prijaté riešenie. E, e, zodpovednosť má životne dôležitý význam. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Makovej. A teraz kolegyňa Basesku som podporila túto správu, pretože som presvedčená, že ide o vytvorenie európskej identity a na to potrebujeme spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku. Je dôležité, aby e, medzi členskými štátmi prevládala solidarita a tu však treba podporiť príslušnými mechanizmami, e, predovšetkým finančnými e, vzájomná obrana je účinný nástroj v prípade útoku proti jednomu členskému štátu a preto treba e, zabezpečiť praktické opatrenie na koherentnú reakciu a takisto treba zabezpečiť efektívnu e, aplikáciu e, a to je dôležitá úloha komisie. Treba vedieť reagovať aj nové hrozby ako kybernetické útoky alebo terorizmus Takisto sa týka aj aktivácie ustanovenia o vzájomnej obrane. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Pesesku. Toľko správa Paska. A teraz vyhlásenie Kelam e, e, kybernetická e, bezpečnosť. A teraz pani Nikolaj. Ja som hlasovala za túto správu, pretože si myslím, že je to naozaj um, solidná správa, ktorá sa venuje otázke internetovej bezpečnosti. Myslím si, že nejde však iba o to, pretože s tým súvisia aj iné aspekty, ktoré sa týkajú internetovej kriminality. Um, ide tu o rôzne hrozby, ktoré ktoré existujú, avšak e, človek vlastne ako keby o nich nevedel, najmä tie ekerské útoky a podobne. Len 10 štátov e, e, Európskej únie majú aj domáce národné stratégie, ako postupovať v prípade takýchto útokov. A myslím si, že to je dosť prekvapujúce, pretože už v mnohých členských štátoch boli takéto útoky a v prípade, že majú plány, tak sa dá efektívne postupovať, pretože niekedy sú náklady e, veľmi e, nákladné. Takže ja si myslím, že táto správa je aj ozvážna som mi podporila predseda. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán kolega Repo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som túto správu podporil. Európska únia E, vieš e, jednoducho svet e, sa neustále globalizuje a je stále viac prepojený prostredníctvom internetu. Už ako keby sa strácali limity, hranice a ani v sociálnych kontaktoch, ani v obchode a aj štáty sú závislé na internete, preto je internetová bezpečnosť absolútne dôležitá. Ehm, takisto aj infraštruktúra štruktúry mm, a siete musia byť bezpečné a musíme hľadať spoločné spôsoby konania. Musíme takisto chrániť naše siete a všetky prekážky musia byť odstránené. Tiež musíme pripomínať aj, e, musíme takisto chrániť aj mladých ľudí a detí, ktorí potrebujú ochranu v tomto novom prostredí. Predseda, ďakujem. Teraz nasleduje pani kolegyňa Makovej. V marci 2011 Európsky parlament eh, čelil útokom proti svojej sieti. Rok predtým bola Európska komisia tiež obeťou podobného útoku. Takéto hackerské útoky, e, ktoré sa, sú zameriavajú na štátne administratívy a rôzne vojenské orgány a podobne, tie je stále viac. Musíme na to reagovať, potrebujeme ochranné infraštruktúry, ktoré by bránili takýmto útokom, čiže je pre všetkým potrebné aktualizovať európsku stratégiu obrany, aby sme identifikovali diskutovali, akým spôsobom prenasledovať e, e, útočníkov a takisto s ďalšími podmienkami nevyhnutými sú jednoducho príprava európskej stratégie, internetovej stratégie a ochranu um, na sieti a takisto je treba pripraviť informačnú sieť na európskej úrovni. Tiež by som chcela povedať, že počítačová kriminalita nie je oba obmedzená na um, tie hackerské útoky, ale často uh, sa, sú zneužívan, je zneužívaný internet rôznymi uh, zločinnými etnickými skupinami a podobne. Ďakujem pekne pani kolegyňa Makovej a teraz pani kolegyňa Makonajte Mikulíne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som hlasovala za, tuto, za toto uznesenie e, e, o počítačovej bezpečnosti. Čelili sme viacerým príkladom toho, keď inštitúcie únie a členských štátov Eh, boli predmetom eh, kybernetických útokov, napríklad eh, Estonsko v roku 2007. Treba si uvedomiť, že do budúcnosti počet takýchto útokov bude rásť a preto opatrenia, ktoré navrhujú EP, sú aktuálne a potrebné. Myslím si, že každý členský štát musí prijať národný akčný plán s tým, aby jednak v Únii a na medzinárodnej úrovni sme vedeli spolupracovať a vymieňať si e, e, vedomosti a skúsenosti. Niektoré e, štáty, ktoré nesplňujú praktické požiadavky, sa snažia zneužívať určité možnosti informačných technológií. Nesmieme takéto niečo pripustiť. Ďakujem pekne. A teraz pán kolega Kelly. Uh, Eh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Hlasoval som za túto správu. Rád by som zablahoželal spravodajcovi, pretože odviedol vynikajúcu prácu na tejto zložitej téme a zároveň veľmi dôležitej téme. Slovo e, cyber alebo kybernetické nebolo asi v našej slovnej zásobe, či v angličtine alebo slovenčine. A teraz stále hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, kybernetickom ohrození. A je to naliehavé, pretože všetky tieto veci sa začali diať iba v ostatných rokoch, či už sa začali diať jednotlivcom, podnikom alebo štátom. Treba e, prijať právnu úpravu v tom, aká má byť úloha štátu pri obrane kritickej infraštruktúry, aká právna úprava sa má prieť pre súkromný sektor, aby sa dosiahli isté štandardy bezpečnosti e, sieti, komunikácií, informačných technológií, počítačov a mali by sme v tomto ďalej postupovať. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. A teraz pani kolegyňa Basesku. Ďakujem veľmi pekne. Som hlasovala za túto správu pretože ide o jednu z najväčších e, nových e, hrozieb, e, novú hrozieb, neklasických hrozieb pre členské štáty. Je to hrozenie bezpečnosti a stability štátov. Európska únia musí vypracovať stratégiu počítačovej bezpečnosti, aby sme predchádzali takýmto tokom. Potom nás treba vytvoriť pracovnú skupinu e, e, s odborníkmi z oblasti počítačových technológií, vojenských technológií členských štátov. Treba e, spolupracovať s odborníkmi NATO a Spojených štátov napríklad v Rumunsku pravidelne cvičíme s americkými partnermi v boji proti počítačovej bezpečnosti. Rumunský Experti e, sú uznávaní po celom svete a myslím si, že treba e, využiť tie zdroje, ktoré už máme k dispozícii. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Bazesku. Toľko rozpráva o sprave e, Kielam a teraz správa Taram. Kolega, kolega Nikolaj, som hlasovala za túto správu i keď mnohé prvky sú sporné. Ide o, energetickú bezpečnosť, ktoré sú e, veľmi dôležité a tiež o nich treba rokovať dve veci, e, e, ktoré považujem za veľmi dôležité. Ide o energetickú bezpečnosť čo je veľmi dôležité e, v čase, keď e, Európska únia je hrozená e, prírodnými katastrofami, ide o civilné a vojenské hľadiska. To, by, to bolo podporené v správe, to považujem za správne. Taktiež, taktiež by som chcela vyzvihnúť osvedčené postupy E, e, e, treba podporiť komponenty obranej bezpečnosti, ekologickej bezpečnosti a predovšetkým účinnosti využívania energii. Ďakujem pekne, kolegyňa Nikolaj. Teraz kolega Repo. Vážený pán predseda, klimatické zmeny ovplyvňujú mier, bezpečnosť vo svete a Treba poďakovať za túto správu kolegovi spravodajcovi. Bohužiaľ, že sa nám naraz objavila aj hospodárska kríza, aj klimatická kríza, pretože dôsledky oboch sú závažné a zasahujú oblasti, kde žijú aj chudobní ľudia. Musíme sa pripraviť na klimatické zmeny, treba nastoliť opatrenia a, a také, aby sa ľudia vedeli prispôsobiť budúcim zmeneným klimatickým podmienkam a pripraviť sa na ohrozenia, ktoré postihnú najmä ženy a deti. Tieto potrebujú osobitú ochranu. Toto je posolstvo parlamentu. V európskej politike by sme mali brať túto vec e, závažnejšie. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyňa Makovej. Ďakujem. Klimatické zmeny a prírodné katastrofy e, ovplyvňujú bezpečn... svetovú bezpečnosť, miera stabilitu, ovplyvňujú globálnu ekonomiku a sú zdrojom politickej nestability. Nedostatok e, sladkej vody alebo potraviny spôsobuje migrácie obyvateľstva a to nie je vždy e, e, pozitívne. Preto e, Európska únia musí veľmi starostlivo zdôrazniť, zohľadňovať tieto aspekty vo svojich nástrojoch. Potrebujeme mať osobitného predstaviteľa pre klimatickú bezpečnosť alebo potrebujeme pracovnú skupinu rady? Ja si to nemyslím. Okrem iného to bude znamenať byrokraciu navýše. Nazdávam sa, že klimatická bezpečnosť sa môže a musí riešiť e, v rámci existujúcich smerov politiky Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyne Makovej a teraz pani kolegyne Basesku. Ďakujem pekne, som hlasovala za túto správu pretože klimatické zmeny a dopady klimatických zmien majú nielen hospodárske, ekologické mm, aspekty, dotýkajú sa aj samotnej bezpečnosti. Prírodné katastrofy treba e, predvídať v rámci e, e, vypracovania stratégie či už národné alebo celého spoločenstva a som za to, aby sa urobila e, štúdia o účinkoch prírodných katastrof a takisto kríz, ktorý e, spôsobujú klimatické zmeny, ako to ovplyvňuje európsku bezpečnosť. Európska únia by mala vedieť reagovať na prírodné katastrofy, ktoré e, sú spôsobené klimatickými zmenami a preto považujem za veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť účinkom takýchto katastrof, aby sme nastolili dialog s našimi partnermi. Vedúca úloha Európskej únie v tejto oblasti E, e, sa musí e, upevniť. To znamená, že v každom prípade musíme konať zodpovedne a mať príslušnú politiku. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Basesku. Toľko správa Taran. A teraz vyhlásenie k správe Jakonsari. Najprv pán Murphy dve minúty, pretože bude hovoriť menej politické skupiny tiež. Um, Tí, ktorí tvrdia, že situácia s ľudskými právami v Kazachstane sa zlepšuje, by si mali všimnúť vyhlásenie, ktoré bolo podané pred dvoma dňami zástupcom generálneho prokuratúra, kedy obvinil neregistrovanú opozíciu z extremistických akcií a povedal, že existuje právny e, postup a súd, v rámci ktorého sa možno zakážu Republika a ďalšie médiá, satelitná televízna stanica KPOS a rôzne ďalšie opozičné a onlineové e, stránky a priestory. Takže situácia sa vlastne dostala z horšej do ešte horšej pretože to všetko vedie k zákazu opozičných strán a zákazu opozičných médií sú to všetko vykonštruované súdne procesy a verdikty, ktoré sú proti zmyslu práva. To sa nedá e, akceptovať. Vladimír Kozlov, ktorý vedie opozičnú stranu Alga, bol odsudený na 7,5 rokov vo väzení a pred troma dňami jeho odvolanie bolo neúspešné. Human Rights Watch e, uzavrelo, že odsudenie Kozlova je e, protiprávne, vykonštruované a nekompatibilné so zmluvami o ľudských právach, teda dohovormi, ktoré Kazachstan podpísal. Obhajca ľudských práv čeli 14 e, rokom vo väzení. Ja na vás apelujem, aby sa okamžite pozastavili e, rokovania o zvýšenej spolupráci a e, v súčinnosti s Kazachstanom, pokiaľ sa situácia s ľudskými právami v Kazachstane nezlepší. Podľa mňa to znamená bezpodmienečné amnestiu a prepustenie všetkých väzňov, ktorí boli odsúdení na základe politizovania, vrátane Vladimíra Kozlova a ďalších. Medzinárodná občianská spoločnosť a odbory by mali vyvinúť tlak na európske inštitúcie a na Catherine Ashton, ktorá na budúci týždeň navštívi Kazachstan a tam by mala jasne povedať, že nebudeme vôbec pokračovať s Nazarbajevovým režimom, ako keby sa nič nedialo. Záujmy e, EÚ o energetiku Kazachstanu nemôže mať prioritu nad situáciou s ľudskými právami v regióne. Ďakujem pekne, pán kolega Murphy. A teraz e, pani kolegyňa Nikolaj nie je prítomná. To znamená, že pán kolega Bielan dostáva slovo. Hĺbková spolupráca medzi EÚ a Kazachstanom je príležitosťou, aby sa dostali do popredia vzájomné výhody a osoch. Vezmime si do úvahy, akú úlohu Kazachstan hrá vo svetovej energetickej politike. Pamätajme na to, že Kazachstan je pod hospodárskym vplyvom Ruska, preto musíme urobiť maximum, aby sme pritiahli Kazachstan bližšie k európskym hodnotám. Tento náš partner nám umožní vytvoriť e, spoločný rámec pre hospodársky e, rast, ale iba keď to bude v súčinnosti. Kazachstan by mal vstúpiť do VTO čím skôr, ale toto naše partnerstvo, tieto naše úsilia musia zakalkulovať aj faktory, ako je právny štát, dobrá správa vecí verejných a e, verejná politika taká, aká je priateľná v Európskej únii. Čo sa týka Kaspického mora, tam ide o spoluprácu s ďalšími krajinami v Strednej Ázii a tam by sme mali trvať na tom, aby sa žiaduce riešenie dosiahlo čo najskôr. Ja podporujem toto uznesenie. Ďakujem pekne. Pán kolega Bilan a teraz pán kolega Kukan. Nie je prítomný. To znamená, že slovo má pani kolegyňa Makovej. V roku 2011 e, e, e, Kazachstan mal iba 2,5 5 bod na, um, v indexe medzinárodnej transparentnosti. V roku 2012 organizácia Freedom House popísala um, uh, súdny systém v Kazachstane mm-hmm. ako systém, ktorý závisí od exekutívnej uh, formy um, a od, uh, je skorumpovaný. Sú tu uh, príklady uh, mučenia, uh, zastrašovania, uh, pokračovania uh, v rokovaní o novom partnerstve. Uh, E, e, e, Zavisí, musí zavisiť od politickej reformy. Zabezpečenie nezávislosti súdnictva a boj s korupciou musí byť prioritou. Takisto kontrola a riadenie penitenciárneho systému sa musí vrátiť do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti a treba prepustiť politických väzňov. Potrebujeme na to e, sluby a záväzky e, príslušných orodov e, Kazachstana. Myslím si, že finančná pomoc musí zavisiť od dodržania konkrétnych e, princípov a, monitorova- a pôsobnosti monitorovacích mechanizmov. Ďakujem pekne, pani Makovej. A teraz pán kolega Tenok, vážne pán predseda. Kazachstan je väčší ako Západná Európa a je e, veľmi dôležitým hračom východnej Ázie a je vynikajúcim modelom koexistencii kresťanstva a islamu. Obrovské prírodné e, e, zásoby hovoria o tom, že Európska únie ho nesmie ignorovať, pretože je to moc medzi Európou a Áziou a táto krajina má čo ponúknuť obom kontinentom. A to znamená, že môže zachovať e, väzby s Ruskom, pretože je súčasťou Eurazijského spoločenstva a zároveň sa snažiť o úšu spoluprácu s Úniou. Takáto spolupráca poskytne e, výhody jednej druhej strane a musí byť e, sprevádzaná posilnením demokracie ľudských práv. Tiež musíme viac pomáhať kazachskej vláde pri budovaní infraštruktúry v tejto obrovskej krajine. Tieto cely môžeme splniť spolu s prípadným vstupom e, Kazachstanu do VTO a to pomôže integrovať Kazachstan do e, e, priateľských a partnerských vzťahov EÚ a Kazachstan sa stane súčasťou multilaterálnych organizácií, kde patrí a preto podporujem túto správu. Ďakujem pekne, pán kolega Tenok. A ten, teraz pán kolega Čarnecký. Panie przewodniczący. Vážený pán predseda, ctené poslanky, nectení poslanci, Kazachstán je jeden z najdôležitejších krajín v regióne. Je to štát, ktorý je bohatý na zdroje a je dôležitým partnerom EÚ ako celku aj jednotlivých členských štátov EÚ. Kazachstan ekonomicky napredoval za ostatné dva dve dekady. Ja som tam bol sedemkrát, mám skúsenosti z prvej ruky z Kazachstanu a treba oceniť toto napredovanie, tento progres. Áno, je tu zlá situácia s ľudskými právami, tieto veci sú tiež veľmi dôležité a je úlohou Európskeho parlamentu e, vysporiadať sa s týmito problémami, pretože za nás to nikto neurobí, ani rada, ani komisia. Rád by som však vám ukázal, aký dôležitý partner je Kazachstan v regióne a preto musíme držať Kazachstan blízko pri Európskej únii. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekný pán kolega Černiecky. A teraz správa Jakon Sari. Teda končili sme Jakon Sari. A teraz um, správa Ferreira. Pani kolegyne Makovej nie je prítomná. Kolega Kelly. Guten Morgen, Ďakujem. Pán predseda, je to posledný prejav odo mňa dnes a opäť som rád, že môžem podporiť predmetný návrh. Vidím, že bolo 474 ľudí e, za z 543. To je veľmi zaujímavé, mňa to veľmi uspokojuje. Týka sa to rybolovu, týka sa to drobných rybolovných hospodárstiev. Mali rybári potrebujú ochranu v rámci spoločnej rybárskej eh, rybolovnej politiky. Aj v budúcnosti ich živobytie treba ochrániť, pretože nesmie panovať diskriminácia medzi obrovskými konglomerátmi, ktoré spracovávajú ryby, meru, melu, rybie meso ale mali rybári majú v tejto celej veľkej, v tomto mechanizme veľkom svoje miesto. Nesmú veľké e, rybárske podniky vyloviť všetky populácie rýb. Želám malým rybárom všetko najlepšie do budúcnosti, ich ťažko museli. Ďakujem pekne, pán kolega Kerry. Toľko e, správa Ferreira. A teraz vyhlásenie k správe levin. Pani kolegyne e, Makovej je stále preč pani kolegyne Basesku. Ďakujem pekne. Som hlasovala za túto správu, pretože vonkajšia politika alebo vonkajší rozmer politiky rybolovu je veľmi e, zložitý a musí zohľadňovať záujmy Európskej únie. Musíme zaistiť tr- e, trvalú e, udržateľnosť rybolovu je dôležité zabezpečiť zlepšenie E, riadenie medzinárodných e, e, rybárskych oblastí a treba zabezpečiť aj koordináciu a väčšiu spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky. Európska únia musí schváľovať harmonizovanú politiku a stabilne pracovať v oblasti rybolovu a pritom musíme spolupracovať, a lepšie spolupracovať so susednými štátmi. Taktiež by som chcel upremiť pozornosť na dôležitú úlohu únie v boji proti nelegálnemu, neohlásenému, e, neupravenému e, rybolovu. Mali by sme konať e, koherentne s tým, aby sme zabezpečili a naplnili cieľe rozvoja, ktoré sme si stanovili. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Basesku, toľko správa Lovin. A teraz vyhlasenie k poslednému bodu voľby do Európskeho parlamentu. Pani kolegyňa Makovej nie je prítomná, pani kolegyňa Masesku prítomná je. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože aj ja som toho názoru, že voľby do Európskeho parlamentu eh, by mali byť úzko spojené s voľbami predsedu komisie. Komisie eh, eh, by sa mala ustanovať na základe viac demokratických princípov, Takisto aj e, predseda by mal zohrovať e, väčšiu úlohu pri voľbách do Európskeho parlamentu, mal by e, stanoviť víziu Európskej únie a takisto presvedčať obyvateľov o kandidátoch na post predsedu. Samozrejme, musíme zvoliť vhodný čas pre voľbu predseda komisie a Európskeho parlamentu. Takisto treba zabezpečiť aj rodovú rovnosť v komisii a i keď samozrejme prioritu treba e, e, prikladať e, kompetenciám komisie sa musí stať skutočnou vládou Európskej únie a parlament by mal mať väčšiu kontrolu nad činnosťou komisie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Basesku. A teraz pani kolegyňa Sinclair. Vážený pán predseda, ja s istotou môžem povedať, že v časoch úspor moji voliči nechcú, aby sa ich dane minuli na politické kampanie a propagandu. Ja som hlasovala proti týmto návrhom, ktorí chcú e, ustanoviť isté paneurópske strany, kde, ktoré by šírili ideológiu e, európskeho paternalizmu. Väčšina ľudí v Británii necíti európsku identitu a v európskych voľbách využívajú e, ľudia túto nevôľu a volia takých voličov, akých volia. My by sme chceli v Británii referendum. Moji voliči, voliči nechcú platiť propagandu zo svojich vlastných daní a vnímajú EÚ ako pr- propagandistický spolok. Služby, ktoré pre nich verejná politika má robiť, sa stále zmenšujú, pretože na ne nie sú peniaze a máme dávať peniaze na takéto iné veci. My sme žiadali, aby referendum bolo e, v Británii uskutočnené a našej vláde treba vyslať signál, hlasný signál, že žiadame referendum o tom, či má Británia zostať v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Sinclair. Tým sme ukončili vysvetlenie ehm, hlasovania k poslednému bodu voľby eh, do Európskeho parlamentu. Tým sme vyčerpali program eh, ranejšieho zasadnutia. Preruším zasadnutie do 15. Takže prajem vám zatiaľ mm, dobrú chuť.